posúdenie. EFDDNL a nezaradení členovia majú ďalšie žiadosti o za, e, vymenovanie Migendorano miesto pána Šopchona. Je to e, delegácia ICP, potom Scarančini ako člen výboru pre medzinárodný obchod a, a CPJCP pán Kota ako člen výboru pre občianske slobody a delegácie e, pre delegáciu s Irakom, pán Sosniec, ktorý nahradí pána Jeriša Kolin Mika, ako aj ďalších členov. A ako aj pre pod, pán Šoprác z výboru pod výboru pre ľudské práva. On tam nahradí kolegu vo výboru pre bezpečnosť a obranu. Sú nejaké